nediskriminovaný prístup k verejným službám, k ubytovaniu a tak ďalej. Toto nepatrí len do základných práv, ktoré sa vzťahujú na milióny európskych občanov, ale um, tieto práva umožňujú aj plný rozvoj ľudskej osobnosti. Ako môžeme bojovať proti nerovnosti, uh, proti nerovnému zaobchádzaniu, ktoré je bežné ešte stále v členských štátoch, ak na Európskej únii nie sme schopní uh, prijať tieto minimálne spoločné pravidlá. Bolo by dobré e, schváliť legislatívu a politické, e, e, priame politiky, ktoré by presadzovali v každej oblasti rovnosť. Európa v tejto oblasti musí byť kohezná, nielen v ekonomickej a sociálnej oblasti, ale v tejto oblasti musí byť koheznosť v Európe. Ďakujem a teraz pán Jiří pospíšil. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam iniciatívu pani komisárky, aby sme sa vrátili k návrhu antidiskriminačnej smernice tento návrh 10 rokov leží na rade a je na čase e, to opäť otvoriť. E, na druhej strane, ja v Českej republike som bol e, zodpovedný za implementáciu antidiskriminačných predpisov v zamestnaní. A je to téma, ktorá vzbudzuje obrovské emócie, to viem. A tá cesta nie je jednoduchá. Gratulujem k odvahe. Podľa mňa to potrebujeme. Potrebujeme všeobecnú antidiskriminačnú právnu úpravu. Na druhej strane ešte ale sa bude politicky diskutovať o tom, ako má vyzerať tá smernica, či by nemala byť po desiatich rokoch nejako zmenená, pretože antidiskriminačné e, predpisy e, obsahujú mnoho detajlov, v ktorých sa skrýva ten diabol. Táto smernica musí byť všeobecná, nemá sa týkať iba sociálnych vecí a zamestnávania, ale nesmie viesť ani k zneužívaniu, aby nebudovala rovnostárskú spoločnosť, e, ktorá dáva všetkým rovnaké šance. E, o tomto sa musí hovoriť ešte v orgánoch EÚ na úrovni rady aj inde. Rada e, teraz politicky smernicu blokuje a nediskutuje vecne o obsahu. A je, hovori, je treba hovoriť o, o tom aj na úrovni parlamentu. Potrebujeme moderný text a musí byť zmenený oproti tej podobe, o ktorej sa začalo hovoriť pred desiatimi rokmi. Ďakujem. Teraz pán Claude Moraes. E, ja sa, ja sa pýtam, ako dlho, nie ako dlho budem v EU, ale ako, ako dlho môžem hovoriť. E, toto je veľmi osobitná špeciálna smernica a ja gratulujem fínskemu predsedníctvu E, za to, že e, ju dáva na radu EPSCO vo štvrtok. 11 rokov, nie 10 rokov. Na to čakáme. Ja som veteránom tejto smernice. Ja som videl e, aj iné smernice, ale toto je osobitná smernica, alebo je horizontálna. keď hovoríme dnes, že sme Európskou úniou hodnôt, tak takáto smernica o tých obrovských oblastiach ako diskriminácia kvôli veku, sexuálnej orientácii, to je veľmi, veľmi významné. A ako povedala komisárka, eh, ide aj o to, ako to bude implementované. Implementovať takúto zložitú legislatívu nie je jednoduché, to vieme. Ale chcem povedať dve veci dnes kolegom a kolegyňam. Dobrá antidiskriminačná legislatíva mení spoločnosť a takisto pomáha jednotlivcom. A dobrá horizontálna európska legislatíva zmení Európsku úniu. Musíme teda tú legislatívu schváliť a implementovať. Ja dúfam, že sa chopíme tejto šance príležitosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šimečka Michal. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka. Ehm, rovnosť je jadrom Európskej únie. Toto definuje Európsku úniu ako politický projekt. Ale napriek tomu milióny európskych občanov každý deň trpia diskrimináciou, keď nemajú prístup k verejným službám alebo v iných aspektoch sociálneho života. Európska únia zlyháva nepomáha týmto občanom kvôli tomu, že horizontálna smernica je blokovaná už 10 rokov. V mojej krajine, na Slovensku, existujú hlboko zakorenené predsudky a viacnásobná diskriminácia najmä rómskej menšiny a najmä rómskych žien. A takisto aj komunita LGBTI ešte stále mm, sa jej nedostáva politického a právneho uznania. A situácia menšín je stále zložitejšia, krehkejšia niektorých členských štátoch, pretože politická klíma je voči nim nepriateľská a e, utočí sa často ksenofobným spôsobom na menšiny, robí sa z nich, e, zvaľuje sa na nich e, všetko. A e, môžu za to extremistické politické e, sily. Takže preto Európska únia musí bojovať proti tejto diskriminácii a musí túto legislatívu prijať. Ďakujem teraz pani Alice Kunke. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako je možné, že po takom dlhom čase e, máme tak málo e, výsledkov. 11 rokov uplynulo, odkedy bola predložená táto smernica bez jediného kroku. 11 rokov stagnácie, e, blokácie zo strany niektorých členských štátov. Čiže 11 rokov neúspechu. My sme ale schopní pracovať lepšie a musíme, musíme to urobiť pre všetkých, ktorí denodenne trpia diskrimináciou e, len preto, že sú tým, kým sú, že, že majú nejaké presvedčenie, nejakú vieru, že e, majú určité fyzické kapacity, orient, e, sexuálnu orientáciu a tak ďalej. A my zelení, my sme presvedčení, že mm, toto musíme zmeniť E, e, dúfame, že po rade v Luxemburgu 24. oktobra bude predložený konkrétny zoznam, e, ktorý zabezpečí potom, že bude existovať vo všetkých štátoch EÚ rovné zaobchádzanie. Ďakujem. A teraz ďalší zástupca, pán Hakarajnen, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, pani ministerka Tupurajnen. Rovné zaobchádzanie v rôznych oblastiach života môže byť um, aj problematické. Ak napríklad sa vytvorí islamistická skupina alebo nejaké násilné náboženstvo, takáto skupina bude využívať rovné zaobchádzanie a môže ho zneužívať rôznymi spôsobmi, napríklad ich násilné, netolerantné videnie sveta sa len ťažko dá potom zastaviť. Ak chceme teda so všetkými zaobchádzať rovnakým spôsobom, rovným spôsobom, musíme zároveň zmyšľať aj rozumne takáto smernica e, nebude nikdy implementovateľná rovnakým spôsobom všade a okrem toho zasahuje takisto do vnútroštátneho práva členských štátov. To podľa mňa jednoducho nemôže fungovať. A pokiaľ ide o rasizmus, tam e, ide o to, že ľudí nevnímame ako jednotlivcov, ale ako e, ľudí, ktorí patria k určitej skupine. Ďakujem a teraz pani, madam, pani Rodriguez Palop. Nech sa páči. Táto smernica je blokovaná už 10 rokov na rade a v mnohých členských štátoch je to už niečo prekonané. E, znamená to, že e, situácia nie je rovnaká, právna situácia e, nie je rovnaká v každom členskom štáte. Môžete byť občanom prvej alebo druhej kategórie podľa toho, v akom členskom štáte žijete. V praxi niekde môže existovať segregácia a podobné opatrenia napríklad homosexuálov alebo um, postihnutých osôb. Takisto existuje transfóbia, ktorá um, je ignorovaná uh, legislatívou a neexistuje osobitná, osobitné zákonodárstvo, ktoré by uplatni, uh, upravovalo uh, viacnásobnú diskrimináciu. Európa, zdá sa, má strach pred smernicou, ktorá hovorí o rovnosti, ktorá E, nestanovuje ani nejakú, ne, nejakú minimálnu normu. Ak sa Európa nebude e, starať o rovnosť, tak čo bude potom robiť? Ďakujem a teraz pani Esteras Feragut. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. V roku 2008 predložila komisia smernicu e, boji proti diskriminácii, predovšetkým pokiaľ ide o menšiny, pokiaľ ide o náboženskú diskrimináciu alebo sexuálnu diskrimináciu. Sú tu viaceré skupiny, ktoré sú predmetom diskriminácie a ja už som tu 10 rokov, to znamená 11 rokov neskôr, tu máme ešte stále túto diskusiu a je tu taký počet pozmeňujúcich návrhov v parlamente, aby táto komisia túto smernicu pretlačila. Ide tu jednoducho o, ide tu o smernicu o, diskri, o, o zrovnoprávnení je to vlastne centrum Európy a toho, prečo sme tu. Je to vlastne aj dôvod, prečo funguje parlament a komisia a zdá sa, že rada je proti tomu a to kvôli nejakému nedorozumeniu, pokiaľ ide o subsidiaritu. Ide tu o rovnaké zaobchádzanie práve pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o starostlivosť o chorých. Máme tu aj sociálny pilier, ale nemáme zasa sociálnu dušu Máme tu návrh, ktorý je blokovaný na rade. 18 miliónov ľudí čaká na to, aby sa to ratifikovalo. A keď my príjmame ďalšie e, návrhy, napríklad z OSN, boji proti diskriminácii, prečo nepodporíme toto? Takže apelujem na komisiu a na radu Takže buď o tom budeme hlasovať kvalifikovanou väčšinou, alebo sa zamyslí nad tým rada a urobí jednoducho to, čo je v duchu zorovnakého zaobchádzania. Pani Fricon, ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ide tu o veľmi dôležitú rozpravu, ktorú tu máme skupiny spoločnosti, ktoré sú predmetom diskrimináciu, či už náboženskej diskriminácie alebo kvôli sexuálnej orientácii sú diskriminovaní. Toto sú skupiny ľudí, ktorí nemajú rovnakú ochranu zabezpečenú ako ostatní a to je znepokojujúce, veď predsa žijeme v roku 2019 a zákony tento návrh je vlastne blokovaný už 11 rokov. To vedie k tomu, že v podstate členské štáty vysielajú také pokrivené signály. Znamená to určitú formu diskriminácie, ktorá je ako keby akceptovateľná a v porovnaní s inými druhými diskriminácie. Je to skutočne neférové voči týmto skupinám spoločnosti, ktorí vlastne potrebujú takúto podporu a práve im by to mohlo pomôcť. Ľudia, ktorí sú diskriminovaní kvôli veku, náboženstvu alebo sexuálnej orientácii, tieto ľudia majú právo na ochranu. My musíme zareagovať a potrebujeme túto horizontálnu antidiskriminačnú smernicu hneď teraz. Ďakujem pekne, pani Brune. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Je dôležité, aby sme dnes mali túto diskusiu v kontexte e, množiacich sa diskriminačných aktov, predovšetkým homofóbnych v našich krajinách. Európa sa zaklada na hodnotách, Mali by sme chrániť tých najzraniteľnejších a bojovať proti všetkým formám diskriminácií, avšak sú to práve ženy postihnutí a, e, zo skupiny LGBT, i a etnických menšín, ktorí sú najviac vystavení diskriminácii. Komisia predložila návrh taký komplexnejší, pretože egalita zaobchádzania sa týkala iba zamestnania. V roku 2011 sa urobila časť práce. Chcela by som pripomenúť, že sa tu chce rozšíriť to pole pôsobnosti textu, aby sme efektívne bojovali proti multi, multiplikovanej diskriminácii, pretože veľký počet ľudí je vystavených predmetu diskriminácie dvojnásobnej. Ten text bol zablokovaný na rade, to viete, je veľmi dôležité, aby táto smernica bola odblokovaná, pretože hovoríme o konkrétnych právach. Tento text podporuje aj sociálne začlenenie ako aj právo na strechu nad hlavou. Dúfam, že, to, že rada vypočuje hlas parlamentu. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Herzberger Fofana. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Je nepripustné, aby takáto transversálna smernica bola už 11 rokov blokovaná. Spochybňuje sociálny pakt, a neguje e, ďalšie aspekty. Namiesto to, aby sa zlepšila ochrana občanov a občianiek v Európe, Máme tu skôr systém, ktorý posilňuje myšlienku hierarchie utláčania. Je veľmi dôležité, aby rada začala konať a odblokovala tento návrh smernice tým, že vysle jašný signál a bude deklarovať, že diskriminácia, ktoré sa zakladajú na sexuálnej orientácii alebo handicapu náboženstva alebo veku nebudú tolerované v strede Európskej únie je veľmi dôležité, viac ako kedykoľvek predtým, berúc do úvahy zvyšujúce sa prejavy násilnosti a diskriminácie vychádzajúc z nenávisti, ktorú prináša práve extrémna pravica, aby sme zaviedli politiku, ktorá bude bojovať proti diskriminácii, ktorá by nás chorá. aby sme boli chránení všetci. Je to výzva, ktorú musíme zvládnuť. Európska únia musí byť predvojom, pokiaľ ide dodržiavanie rozmanitosti a dôstojnosti, ktoré sú hodnotami našej spoločnosti. Ďakujem pekne. A teraz na minútu dostane slovo pani Kristine Anderson. Dobrý večer. Je, veľmi, je to neuveriteľné. Hovoríme tu o horizontálnej smernici antidiskriminačnej. To znamená, že by mali byť chránení všetci tí pred diskrimináciou, ktorí sú predmetom diskriminácie tzv multiplikované diskriminácii. Je to skutočne, myslíte to vážne? Európa musí byť ako keby peklom. Je tu otázka, prečo milióny ľudí chcú ísť práve do Európy, do tohto pekla, kde je sama diskriminácia. Ale to bola iba retorická otázka. Nevidíte, že pokiaľ ide o identifikáciu vašich skupín, ktorí sú vraj utláčaní, že tam sú využívané tie kritériá, o ktorých tvrdíte, že by už nemali zohrávať žiadnu úlohu. Vy podstate rozčlenujete ľudí podľa farby, plete, sexuálnej orientácie a tak ďalej. Je to vaša ideológia, ktorá vlastne z tohoto celého žije, že takéto črty máme. Oslavujete túto ideológiu a vytvárate stále nové podskupiny. Vy sa označujete za priateľ ľudí. Pre mňa to je niečo, e, kde sa tvárite lepší ako iní. Ďakujem pekne, pani Dali. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že je to urážka e, e, všetkých našich e, inštitúcií, že tu oslavujeme už 11-ročné blokovanie tohto návrhu. Už tu mala byť táto smernica dávno. Uvediem príklad. Moja kamarátka, ktorá je zdravotne postihnutá, ktorá jednoducho používa, ktorá je odkázaná na lekárov a ktorá vlastne bude postihnutá aj tým, že nebude môcť používať slamky. avšak problém je, že írska vláda dal výnimku, pokiaľ ide o mm, zdravotnícke využívanie. Ľudia e, so zdravotným postihnutím nie sú chorí, oni sú vlastne E, znevýhodnení v spoločnosti a znevýhodňujú ich aj zákon. Ja nemôžem uvieť lepší príklad, pokiaľ ide o mňa, napríklad ten zákon, kde sa hovorí, že ona má problém, hoci sa jej snažia pomôcť. Ja si myslím, že takáto forma diskriminácie nie je technickým problémom. Nedá sa to vyriešiť nejakým e, rýchlým hlasovaním, kde väčšina to odhlasuje. My potrebujeme skutočný dialog, ktorý bude riešiť prapričiny diskriminácie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán López Aguilar. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážená pani komisárka Jourova, budúca eh, podpredsednička komisie hodnota, hodnoty a transparentnosť. Viac ako 10 rokov máme v platnosti Lisabonskú dohodu, takisto aj chartu základných práv a po Lisabonskej dohode sa počíta teda aj podpora e, uznesenia o ľudských právach OSN. A vlastne už 10 rokov komisia žiada takúto horizontálnu e, smernicu proti formám diskriminácie, predovšetkým z tých dôvodov, ktoré sa neuvádzajú v e, ústavách, ale však sú napríklad ukotvené práve v tej charte základných ľudských práv, pokiaľ ide napríklad o diskriminovaných kvôli náboženskému vierovýznaniu. A vidíme, že na rade to je stále blokované systematicky. Tento nový mandát pre parlament a komisiu by mohol byť možno príležitosťou, aby sme zasa rozpútali e, túto celú záležitosť, aby sme sa pohli dopredu. V roku 2009 sme tú smernicu prijali a fínske predsedníctvo takisto prijal e, záväzky, že v tejto veci niečo urobí. Ďakujem. Vážený pán predseda, to, že tu nie je diskriminácia, alebo že by sme nemali diskrimináciu akceptovať, to je jedna z našich základných hodnôt či už ide o diskrimináciu kvôli zdravotnému znevýhodneniu. To znamená, že niekto v našej spoločnosti nemôže využívať všetky tie výhody, ktoré využívajú ostatní. Máme už 10 rokov, ktoré uplynuli od predloženia návrhu, aby sa zabránilo formám diskriminácie aj mimo pracoviska. Avšak zatiaľ sa to nepodarilo. Jednoducho neakceptovateľné. Parlament ešte stále čaká na členské štáty. Na čo čakáte? Je najvyšší čas, aby sme prevzali zodpovednosť v mene občanov, aby táto smernica skutočne bola realitou. Veď predsa už sme v roku 2019 a to, že ešte stále nemáme záruku v boji proti diskriminácii, či už ide o náboženskú diskrimináciu alebo sexuálnu a ostatné, toto je nehodné Európskej únie. Ide tu o to, aby sme chránili práva všetkých. Ďakujem pekne a teraz dostane pani predsednička výboru FEM. Nech sa páči, pani Regnerová. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka. Nikto v Európe by nemal byť kvôli veku, sexuálnej orientácii alebo náboženského vyrozednania byť diskriminovaný, ani mimo pracoviska. Diskrimináciu pripustiť iba kvôli tomu, že je jednoducho ťažké bojovať proti nej, pretože potrebujeme jednomyselnosť, to neznamená, že nemôžeme sa vzdať toho dosiahnuť to správne. A preto by som sa chcela poďakovať fínskemu predsedníctvu, že po 11 rokoch sa toto vyťahlo z zo zásuviek, pretože svet sa rozvíja ďalej. Máme tu nové prípady diskriminácia. Vieme z agentúry pre základné práva, že každá štvrtá osoba už bola diskriminovaná. V Rakúsku je to každá druhá osoba a my vieme, že sú tu nové prípady diskriminácie. Podľa mňa tento katalóg diskriminácií by mal byť rozšírený aj o sociálny štát. My vieme, že ľudia sú diskriminovaní kvôli tomu, že sú napríklad chudobní, napríklad nedostanú nájomnú zmluvu, či sú, pretože sú žena alebo že sú gej alebo alebo lesba, ale častokrát aj preto, že sú chudobní a preto tieto formy diskriminácie v budúcnosti by takisto mali byť riešené. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Jongerius. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niektorí musia v živote zvládať viacero prekážok ako ostatní. A je šokujúce, že jeden z piatich Európanov, Európaniek, bol predmetom diskriminácie alebo zažil diskrimináciu v živote. Je našou úlohou, aby sme zabezpečili rovnaké šance pre všetkých odliadnúť od farby plete, veku, vášho rodu alebo toho, či máte nejaké zdravotné znevýhodnenie. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že chceme odblokovať antidiskriminačnú smernicu, odblokovať to na rade, odblokovať to v rámci členských štátov. Vážený pán predsedajúci, myslím, že je najvyšší čas, aby keď poukazujeme prstom na niekoho iného, sa pozreli aj na seba samých. Takže chcela by som vedieť od Európskej komisie, že koľko ľudí so znevýhodnením zdravotným pracujú v európskych inštitúciách a koľko nových pracovných príležitostí sa dá vytvoriť pre nich, pretože myslím si, že je dôležité, aby Európa bola tu pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Jungerius. Teraz zostane slovo kolegyňa Spurek. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Ja som z Polska, z členského štátu, ktorý má veľmi nízke normy ochrany pred diskrimináciou. Polsko má určitú legislatívu len kvôli alebo vďaka EU legislatíve. Ak EU by nemala legislatívu v určitých aspektoch, Poliaci vo svojej vlastnej krajine by neboli chránení pred diskrimináciou na základe veku, postihnutia, rodovej identity, sexuálnej orientácie. A výsledky sú hrozné. Pripomeniem len fyzické násilia, útoky za, počas posledného pochodu Pride v Polsku. EÚ musí mať komplexnú antidiskriminačnú legislatívu. Také krajiny ako Polsko potrebujú takúto EÚ legislatívu. Potrebujeme horizontálnu antidiskriminačnú smernicu. Nemôžeme byť rovní iba trošku. Buď sme si rovní, alebo nie. Ako bývala e, podpredsednička ombudsman Európskeho úradu v Polsku, by som bola rada, aby sa diskusie o ľudských právach zúčastnilo oveľa viac poslancov, aby sme mali viac takýchto diskusí. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Dali na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je nepriateľné, aby smernica, ktorá má zavádzať minimálnu mieru ochrany pred diskrimináciou, ostala zablokovaná viac ako 10 rokov Prečo je dôležité, aby sa táto situácia odblokovala? No preto, alebo v EÚ, či už chceme alebo nie, máme takú situáciu, že viacerí spoluobčania musia čeliť diskriminácii na základe veku, e, postihnutia sexuálnej orientácie, rodu alebo náboženského presvedčenia. Máme ľudí v EÚ, ktorí si nemôžu otvoriť bankový účet, pretože sú na to veľmi starí. Prečo by pár e, rovnakého pohľavia by si nemohol prenajať byt? Prečo niekto by mal byť vnímaný ako hrozba len preto, že chce, aby štát mu uznal jeho rodovú identitu? A prečo deti a ľudia so znevýhodnením by nemali mať príležitosti, rovnaké príležitosti e, na štúdium, učenie sa, vzdelávanie a zamestnanie. Ja viem, že v členských štátoch sú rozdiely, ale aj tak mali by sme sa pokúsiť dosiahnuť konsenzus na základoch rovnosti pre každého. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Dali. Na minútu dostáva slovo pani kolegyňa Blinkevičiute. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, mali by sme bojovať proti diskriminácii v Európskej únie, ale otázka znie, prečo to trvá tak dlho? Dlhých 11 rokov. Spomínam si, že v roku 2014 predseda komisie Juncker povedal, že jedna z priorít jeho práce bude presvedčiť členské štáty, aby sa dohodli na tejto horizontálnej smernici a teda tak odstránili diskrimináciu na základe veku, sexuálnej orientácie, znevýhodnenia alebo náboženského presvedčenia. Žiaľ, ešte stále sme v tom istom závoze a nedarí sa nám presvedčiť členské štáty na rade. A preto veríme, dúfame, že nová budúca komisia dokáže pohnúť členské štáty k spolupráci a posunúť ich vpred E, k schváleniu smernice. Ja by som sa chcela poďakovať e, predsedníctvu rady. E, každý by sme mali mať všetko na stole tak, aby táto smernica naďalej žila. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Blinkevičiu. Teda teraz pristúpime k spontánnej rozprave, keď ty aj pani Pietikainen. Ľudské práva sú univerzálne a ľudské práva sú uh, viazané na osobu. Neexistuje žiadne právna medzinárodná interpretácia, e, ktorá by sa mala nevzťahovať, ani princíp subsidiarity. A toto je interpretácia medzinárodných právnikov o medzinárodných ľudských právach, vyhláseniach e, Viedenská komisia a rada. Takže my rešpektujeme ale jednoducho som e, zhrozená tým, ako sa správa rada 11 rokov blokácie smernice boja proti diskriminácii a skrýva sa za technickými aspektami, subsidiaritou a e, jeden druhému za chrbtom. Vypočuli sme si a vidíme v každodennom živote milióny svedectiev o aktuálnej situácii. Toto dlžíme európskym spoluobčanom. Musíme sa postarať o to, aby neboli diskriminovaní vo svojich právach a chcela by som sa poďakovať predsedníctvu za túto ich iniciatívu. Ďakujem pani Pietikainen. Teraz pán Čurodaro. Mulțumesc, domnule președinte je on doar întrebare Ďakujem pekne, pán predseda. Položím retorickú otázku. 11 rokov aj pyramídy postavili rýchlejšie. Pozrite sa okolo seba, ako sa svet zmenil medzi tým. Hovoríme o veku, náboženskom vyznaní, sexuálnej orientácii. Mnohé veci sa zmenili za tých 11 rokov. A pre mňa sú tu dve hrozné prekážky. Ekonomická a vzdelávanie. Prístup k zdravotnej starostlivosti a prístup k vzdelaniu to sú tie dve veci, ktorými sa Európa ríši od ostatných. E, práva ľudí, to je problém 21. storočia. Ja by som sa chcel poďakovať e, predsedničke e, fínskemu predsedníctvu za to, že spolupracujú s nami. Uvediem príklad z Rumunska. Veľká časť diskriminácie je čiastočne vyriešená, pretože máme usmernenia a legislatíva k tomu pomohla. Potrebujeme mať jednoznačnú univerzálnu legislatívu, ktorá bude uplatniteľná vo všetkých členských štátoch a musí obsahovať aj sankcie za neuplatňovanie. Ďakujem kolega Čurodaro. A teraz pán kolega Patton eh, ako posledný v spontánnej rozprave. Uh, diskriminácia mimo pracovného miesta. E, nič sa nezmení, keď sa ukončí diskriminácia e, na pracovisku, pretože tam e, máte, zarábate, máte sociálne postavenie a tak ďalej. Nič sa nezmení, kým bude táto inštitúcia rasistická. 10 Európanov majú, ras, majú rasové iné zázemia, iba 1 je tu zamestnávané. Nikdy sme tu nemali čierneho komisára, komisára, e, afro-belgičania majú polovičnú možnosť vzdelať sa a štvrtinovú možnosť zamestnať sa. Sme zjednotení v rôznorodosti. To je moto. Možno, že by sme mali byť zjednotení v rôznorodosti, ak ste bledí, možno by, bieli, takto by to malo znieť. Ak za 11 rokov EU nedokáže ukončiť diskrimináciu, mala by začať sama o seba. Zavieže sa dnes večer pani komisárka, že najbližšie E, zamestná farebného človeka? Ďakujem kolega Patton. Tým sme ukončili spontánnu rozpravu. V mene komisie sa vyjadri pani Jourova. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Všetci ste videli, že budúca komisia bude mať ambíciu silne bojovať proti diskriminácii. V politickom usmernení e, pani Ursula von der Leyen, budúca predsednička komisia, bezprecedentne zdôraznila presadzovanie rovnosti a toto novovytvorené portfólio e, dala do kompetencie pani Dali. Zaznelo to tu pred chvíľkou. Vypočuli ste si v jej nedávnom vypočutí, teda vypočutí pani Dali eh, v vašej inštitúcii, ona sa jasne osobne zaviazala, že spraví všetko preto, aby prosunula vpred kľúčovú legislatívu v oblasti eh, rovnosti. Možno si spomínate, že ja som sa veľmi silne zaviazala a slavila som prísľub v roku 2014, keď som začala môj mandát v tejto oblasti. A nečakala som, že legislatíva, ktorá už bola navrhnutá z roku 2008, že za celé obdobie môjho mandátu sa nedostaneme k tomu, aby sme bola schválená. Je mi to ľúto, vnímam to ako uh, zlyhanie uh, a chybu, ktorú je treba napraviť. Ja by som vám chcela povedať len toľko, že na komisii sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme odblokovali situáciu a samozrejme napriek všetkým snahám my sme nemohli zaručiť, že bude schválená na rade. Členské štáty na zasadnutiach rady už v roku 2014, e, vtedy keď sme diskutovali o pokroku, respektíve chýbajúcom pokroku a potom sme mali správy o pokroku alebo chýbajúcom pokroku. E, členské štáty hovorili o množstva rôznych argumentov, peniaze, kompetencie, subsidiarita, spomenuli ste niektoré z nich. Spomínam si 2014, keď sme začali hovoriť o možnosti ísť cestou posilnenej spolupráce, ktorá by mohla byť riešením, pretože tu sa vyžaduje jednomyselnosť, takže toto je alternatíva, posilnená spolupráca. Je to alternatíva, ktorá je procesne v poriadku, je to alternatíva, ktorá je morálne absolútne nesprávna. A ja som bola rada, že to tu zaznelo aj z členských štát, zastupcov členských štátov, ktorí nechceli prijať legislatívu. Že toto by bol nesprávny signál, v zmysle, že niektoré štáty by boli mimo takéto principiálnej veci Mala som možno stovky diskusí s eh, ministrami v členských štátoch. Ale kto je relevantný minister, to je iná téma, pretože nie v každom členskom štáte je jeden minister kompetentný za boj proti diskriminácii na 100%, pretože sú tu zdieľané kompetencie a otázka toho, kto je za čo zodpovedný v členských štátoch, nie je vždy jednoznačná. Úprimne povedané, vyžaduje si to odvahu. Odvahu v mnohých členských štátoch bojovať proti diskriminácii a nie všetci politici sú ochotní ísť do takéhoto rizika. Žijeme v oblasti nenávistných prejavov na internete, e, nielen útoky na diskriminované osoby, a to je mimochodom ďalší boj, ktorý vedieme a robíme veľa proti nenávistným prejavom na internete, ale e, útočí sa tam aj na politikov a novinárov, ktorí majú odvahu písať o diskriminácii. Takže to je Európa, v ktorej dnes žijeme. A Musíme pracovať na všetkých týchto frontoch, musíme bojovať na všetkých týchto frontoch. Takisto ste spomenuli ťažkosti s implementáciou antidiskriminačnej legislatívy, pretože máme už antidiskriminačnú legislatívu. Môžem uviesť príklad. Gender pay gap, rozdiely v platoch e, podľa rodu, to znamená veľké rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami, to je spôsobené priamou diskrimináciou. Muž a žena robia tú istú robotu a zarábajú e, iné, inú mzdu. To je zo zákona zakázané. A kde sa presadzuje dodržiavanie tohto zákona? Veľmi často ženy ani nevedia o tomto rozdiele. Takže preto chceme posilniť e, schopnosť orgánov, ktoré bojujú za rovnosť, aby mohli naozaj pomáhať aj členským štátom pri takýchto prípadoch, tak aby obete takéto diskriminácie mohli žiadať o podporu, mali sa na koho obrátiť a využiť právo prístupu k spravodlivosti. To nie je privilegium, to je ďalšie garantované právo, ktoré by sa to malo použiť. Hovoríme o rozdiele v platoch, 40-percentný rozdiel, to je ďalšia hanebná záležitosť. A k tomu máme legislatívu. Takže máme problémy s implementáciou, nedostatky. E, čo sa týka diskriminácia, čo s ňou chcem spraviť, hovorila som o našich snahách znižiť alebo eliminovať nenavisné prejavy na internete, ktoré vedú k diskriminácii a naopak e, diskriminácia vedie k ním. Tieto e, dva javy sa navzájom podporujú a posilňujú. Začíname práce na umelej inteligencii a je to skôr potrebujeme etické pravidlá a tak aby sa tu neopakovali diskriminačné správania a postoje e, v oblasti umelej inteligencie. Takže robíme na mnohých veciach. Ale to, o čom tu hovoríme dnes, je kľúčová záležitosť. Bez legislatívy budeme vždy slabí a budeme musieť vždy hľadať iné spôsoby, ako dosiahnuť možné realizovateľné výsledky. Takže v tomto kontexte mám vysoké očakávania zo štvrtkovej diskusie. Dúfam, že vo štvrtok relevantní ministri členských štátov mi povedia, či tých 11 rokov stará smernica je ešte stále vhodná, alebo či ju potrebné zlepšiť. Pozrime sa na to mm, znova bez toho, aby sme však poškodili samotný zmysel. Možno, že budem počuť tie isté argumenty, ktoré som počúvala za posledných 5 rokov, ale som si istá, že táto diskusia bude veľmi užitočná a uh, e, dá nový impuls pre uh, novú komisiu a pre radu, aby na nej tejto smernici ďalej pracovali. Ešte raz by som sa chcela poďakovať fínskemu predsedníctvu za to, že e, túto smernicu opäť dáva na stôl ministrom EPSCO a na záver by som sa chcela poďakovať parlamentu za vytrvalú podporu a odhodlanosť, pretože je naozaj nevyhnutne dôležité, aby sme v tejto veci pôsobili silne a držali spolu. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka Jourová. A teraz na záver rozpravy sa vyjadrí pani ministerka Tupurajnen. V mene rady pán predseda, dámy a páni, poslanci, poslankyne. Ďakujem ešte raz za príležitosť diskutovať o tejto dôležitej problematike s vami. S veľkým záujmom som počúvala vaše názory, vrátane názorov pani Jourovej. Ďakujem pekne, pani komisárka. A uh, Plne s vami súhlasím. Rovnosť a nediskriminácia sú v jadre našich spoločných európskych hodnot. Musíme ju podporiť a musíme na tejto téme spolupracovať. Chcem sa vám poďakovať eh, za snahy a za to, že táto dôležitá téma je na poprednom mieste politickej agendy. Rada opakovane a neustále hovorí o významnosti a dôležitosti tejto problematiky, avšak viete, že dosiahnutie požadované jednomyselnosti e, sa ukázalo ako veľmi ťažké napriek neochvejným snahám všetkých predsedníctiev, ktoré sa vystredali za posledných 10 rokov. Fínske predsedníctvo organizuje diskusiu na vysokej úrovni na tému antidiskriminácia. E, dúfame, že sa pozrieme, aká je aktuálna situácia a že dosiahneme nový hybný moment, ktorý tak veľmi potrebujeme na to, aby sme dosiahli pokrok. Ako už aj povedala pani komisárka, aj mnohí z vás ste hovorili vo štvrtok ministri na rade EPSCO, budú diskutovať o tom, ako posilniť boj proti diskriminácii v Európskej únii. A ja samozrejme budem k dispozícii diskutovať s vami o výsledkoch a ďalších krokoch. Takže pracujme spolu pre udržateľnú Európu a udržateľnú budúcnosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka Tupurajnen. Končíme rozpravu. A ďalším bodom programu rokovania je e, súčasný stav vo veci zverejňovania informácií o daní z príjmu určitými po- podnikmi a pobočkami, verejné podávanie správ podľa jednotlivých štátov. Ak sa chcete zúčastniť spontánnej e, rozpravy alebo ak chcete podať modrú kartu, máme tu nový systém, podľa ktorého e, poslanci môžu sa elektronicky uchádzať o E, účasť v spontánnej rozprave alebo o modrú kartu. Takže prosím, ak sa chcete prihlásiť, môžete sa hlásiť už teraz. Nemusíte e, čakať do konca rozpravy. No a e, táto rozpráva sa začína vyhlásením rady. Pani ministerka Tupurajnen, nech sa páči. Vážený Pán predseda, vážení poslanci, poslanky, nedovolte mi na úvod poďakovať sa vám za túto príležitosť diskutovať s vami o tejto téme. Je to dôležitá téma. A tento návrh, ktorý predstavila komisia v roku 2016, je jedným z početných legitimných návrhov boja proti presunu ziskov a e, erózii e, daňových príjmov. Pri viacerých príležitostiach sme diskutovali o pokroku, ktorý sme rade dosiahli v oblasti daní a áno, dosiahol sa významný pokrok čo sa týka konkrétneho legislatívneho návrhu, tohto návrhu, rada e, pracuje na texte. Kompetentné pracovné skupiny preskúmali návrhy od apríla 2016 doteraz a plánujú sa ešte aj ďalšie stretnutia pracovných skupín počas nášho predsedníctva. Ja si uvedomujem, Nakoľko dôležitá je táto vec pre Európsky parlament, ktorý schválil svoje stanovisko prvého čítania v marci tohto roku. Ja to si uvedomujem, že v Lani vo februári pán Svoboda a pán Boldery e, sa pýtali, aká je aktuálna situácia na rade a upozornili, že parlament je pripravený rýchlo sa posunúť vpred v tejto veci. Avšak boli a ešte stále ostávajú nevyriešené politické veci, ktoré bránia dohode na rade. Musím zdôrazniť, že zverejňovanie informácií neznamená automaticky vyššie daňové príjmy. E, dobré daňové zákony a dobre vybavené daňové úrady sú kľúčom k úspechu v tejto veci a preto rada naďalej pracuje v oblasti e, presunu zisku a erózie daňových e, príjmov, aby rozšírila súbor nástrojov daňových orgánov. Teraz už sú tam správy podľa jednotlivých krajín pre veľké nadárodné spoločnosti. To je jeden z nástrojov. A e, k týmto správam by mal mať prístup daňové úrady. Takisto by som chcela pripomenúť ústnu otázku pana Svobodu v Lani ohľadom právneho základu tohto návrhu a odpoveď rady v tomto kontexte v apríli 2018 na plenárke. Áno, je pravdou, že otázka právneho základu spochybňuje samotná uplatniteľnosť e, riadného legislatívneho postupu v tejto veci. Parlament je za zachovanie právneho základu, tak ako navrhla komisia. Náš právny odbor e, má taký názor, že právnym základom by mal byť článok 150 zmluvy o fungovaní Európskej únie. To je daňový článok a teda vyžaduje si jednomyselnosť a nie článok 50 1, ktorý je článok o jednotnom trhu a vyžaduje si kvalifikovanú väčšinu na schválenie. Takže, vážení poslanci, poslankyne, fínske predsedníctve preberie doteraz dosiahnuté výsledky na technické úrovni práce dobre pokročili e, na rade počas viacerých predsedníctiev a my e, očakávame a plánujeme posunúť sa ešte ďalej, ako sa bude dať konzultácie s delegáciami prebiehajú s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok v tejto veci ale určite pochopíte, že ja nemôžem e, sa nejak konkrétne k čomu dnes zaviazať zo strany rady. Budeme pravdepodobne potrebovať ešte viac času na to, aby sme si objasnili naše stanoviska. Ja sa zavezujem, že vás budem informovať o akomkoľvek novom vývoji a dúfam, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako dosiahnuť stanovisko rady. Chcem vás uistiť, že na tom pracujeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani ministerka Tupurajnen. Začíname rozpravu. Pani Pietikajnen, dve minúty. <clears throat> I'm afraid that the... Ja sa obávam, že rada sklamala očakávania ľudí. V tejto otázke je to opäť téma, kde by sa členské štáty mali pozrieť do zrkadla. Môžeme sa zamyslieť nad tým, prečo by mali podniky nahlasovať svoje príjmy či výdavky vôbec akýmkoľvek spôsobom, prečo to spoločnosť potrebuje. Ehm, všetci si uvedomujeme, že tam ide o spoločenskú zodpovednosť. Ehm, je potrebné byť transparentný v otázke, či platíte dane alebo nie. A toto zatiaľ, tento princíp nie je rešpektovaný na medzinárodnej úrovni. A preto máme európsku legislatívu, ehm, legislatívu o kapitálových požiadavkách, takisto o auditoch, o E, účtovníctve a takisto o e, podávaní správ a výkazov. I keď tieto správy sa používajú na daňové účely, je to normálna legislatíva a jednoznačne to spada pod článok 50. Ja sa obávam, že predsedníctvo sa teraz schováva za figový list – Eh, keď hovorí, eh, že je to oblasť daňovania, nie oblasť reportovania. Eh, dúfam, že touto témou sa nebudeme zaoberať 11 rokov. Ako predchádzajúcou témou mm, my parlament sme chceli predložiť návrh uznesenia a želáme si, aby rada konečne sa začala hýbať v tejto veci, aby, aby sa rýchlo e, urobila nejaká zmena. Ďakujem pani Piety Kajnen. A teraz pani Regner, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne v mene sociálnych demokratov. Chcem povedať, už celé roky nám toto veľmi e, leží na srdci. Potrebujeme verejné podávanie daňových priznaní koncernov. Pár dní po škandáli Panama Papers e, začala komisia veľmi rýchlo konať. To bolo v roku 2016. Komisia a Európsky parlament vedeli okamžite, že občania a obyvateľia Európy majú právo na tieto informácie. Zamestnanci poslušne platia svoje dane, tak, tak ako aj mnohé podniky a obrovské koncerny nezdaňujú svoje tučné zisky, dohodnú sa s národnými vládami a vytvárajú rôzne konštrukcie, vďaka ktorým znižujú svoje e, sumy v daňových priznaniach. A my v parlamente sme konali rýchlo a rozhodli sme sa, že koncerny, ktoré v Európe majú obrad viac ako 750 miliónov eur, musia v budúcnosti E, robiť verejné vyhlásenia o tom, kde koľko čo zdaňujú. Jednoducho koncerny e, nám dlhujú tieto informácie. Návrh smernice je na stole a čo robia členské štáty? Opäť meškajú, nič nerobia a obyvatelia za to platia, pretože tieto peniaze potom chýbajú. Už tri roky Európsky parlament čaká na to, že rada e, konečne niečo začne robiť. Prečo to nejde? E, chcú členské štáty, aby sa zabudlo na tieto daňové škandály a chcú pokračovať v týchto starých praktikách e, rôznych e, zakrývaní daňových informácií, daňových únikov. Prosíme predsedníctvo, prekročte teraz vlastný tieň. Mnohí hovoria o potrebe transparentnosti v oblasti ochrany životného prostredia a ľudských práv. To isté musí platiť aj v daňovej oblasti. Pán Ferber eh, bol spoluiniciátorom tejto diskusie a ja vás prosím, porozprávajte sa so svojím kolegom doma, s ministrom hospodárstva v Nemecku, s eh, pánom Altmajerom, lebo ten, eh, mám pocit, takisto ešte nezmýšľa týmto smerom. Ďakujem a teraz sa vyjadrí pán Sežurné. Ďakujem, pán predsedajúci, pani ministerka. Bohužiaľ, vaše úvodné slova E, nemôžem akceptovať. E, už tri roky Európsky parlament e, má platnú pozíciu. V júli 2017, myslím, sme vydali pozíciu, predtým, medzi tým prišli LuxLeaks, Panama Papers a, a tieto škandály posunuli do centra pozornosti daňové otázky. Tieto unikli, uniky predstavujú približne 30 až 50 miliard ročne pre daňové správy. Dnes nediskutujeme vyloženie o obsahu. E, chceme iba upozorniť komisiu dnešnou diskusiou, aby vrátila túto tému e, na e, program dňa. Komisia predložila legislatívny návrh, parlament takisto predložil svoje stanovisko sme v pokročilom štádiu a taká proeurópska politická skupina ako moja nemôže súhlasiť s tým, že táto situácia e, zostane zablokovaná, pretože Európsky parlament tu má právo e, spolurozhodovania. Pani ministerka, prosím, prosím, snažte sa viac, e, ako ste prejavili vo vašich úvodných slovách. Ďakujem, pán kolega Sežurné. Dve minúty dostane teraz pán kolega Urtašun. Ďakujem, pán predsedajúci. Tieto škandály, e, týchto škandálov o daňových únikoch je stále viac. E, komisia v minulom mandáte už e, prijala určité určité účinné nástroje, ale jediný spôsob, ako riešiť túto otázku, je prijať nové opatrenia. Veľké podniky ktoré majú e, väčší obrad ako 750 miliónov eur ročne, jednoducho musia plniť svoje povinno, povinnosti, musia nám povedať, aké majú zisky, kde, koľko majú zamestnancov, aké majú finančné účely a tak ďalej. A e, keď hovoríme v parlamente o tejto otázke, e, vždy sa opakuje, nemôžeme ale poškodiť konkurencieschopnosť európskych podnikov. To je samozrejme pravda. Bankový sektor ale musí už e, rešpektovať smernicu o kapitálových požiadavkách, odkedy bola zavedená. E, už neexistujú argumenty, aby sme odkladali túto legislatívu. Členským štátom treba povedať jednoznačne, že daňoví poplatníci toto žiadajú a e, tento parlament sa už vyjadril, má pozíciu. Nemôžete sa teraz skrývať za otázku právneho základu, nemôžete sa tváriť, že, to, že tento problém neexistuje. Ja teda apelujem ešte raz na všetky vlády, e, prestaňme blokovať túto smernicu. Ďakujem veľmi pekne fínskemu predsedníctvu za to, že reaktivovalo prácu na tejto oblasti, lebo mm, tam sa to naozaj zastavilo. Ale Chcem sa spýtať, čo si slibujete od ďalších zasadnutí? Mohli by ste nám poskytnúť e, viac detajlov? Ja viem, že nám nemôžete dať rovno záväzky, ale dajte nám nejakú perspektívu, lebo občania chcú takéto opatrenia, želajú si ich naozaj. Ďakujem pán Urtašun a teraz na 2,5 minúty pán Beck. Ďakujem pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Komisia si želá väčšiu transparentnosť pri daňovom plánovaní veľkých koncernov a takisto si žela férové zdaňovanie podnikov, ktoré nebude brániť hospodárskemu rastu. Daňové požiadavky e, pre podniky a banky a podávanie správ podľa štátov sa má, e, sa má sprísniť. Má sa táto požiadavka rozšíriť na národné podniky. Komisia za týmto účelom predložila novelizovanú smernicu podľa ktorej zisky sa majú zdaňovať e, tam, kde vznikajú. Ale tak ako zvyčajne e, v Európskej únii nie je nič e, také, ako sa zdá byť. Prvý problém je to vyhýbanie sa daňovej povinnosti. To je dôsledok politiky EÚ, ktorá vytvorila neregulovaný vnútorný trh. Tieto právne umelé konštrukty nadnárodné spoločnosti využívajú na to, aby svojvoľne presúvali zisky. E, po druhé, pranie špinavých peňazí e, podľa expertov OECD e, Tohto sa dopúšťajú aj mimovládne organizácie. Napríklad George Soros má svoju nadáciu Open Society Foundation, ktorou financuje politický lobbying a presúva veľké peniaze. Táto nadácia má majetok 20 miliard e, dolárov a je to potom rovnako škodlivé, ako keď e, robia agresívne daňové plánovanie podniky. Prečo by teda nemali aj mimovládne organizácie zverejňovať svoje finančné výkazy? Po tretie, komisia hovorí, že článok 50 zmluvy o EÚ je právnym základom tejto legislatívy, ale článok 50 hovorí iba o prekážkach e, v slobode usadzovania sa podnikov, ale to sa, to sa týka iba jednotlivcov alebo podnikov. Ale pokiaľ ide o dane, e, tam máme článok 115 e, ktorý si vyžaduje jednomyselné hlasovanie. Návrh komisie by preto porušil európske právo. Po štvrté, eurozóna a Japonsko majú najnižší rast a najvyššie daňové zaťaženie jednotlivcov na svete. Komisia hovorí o, o politike, ktorá má podporovať hospodársky rast, ale nič preto nerobí. Tieto plány pre country by country reporting sú selektívne, e, nepodporujú hospodársky rast a sú dokonca protiprávne a to my nemôžeme nikdy podporiť. Ďakujem pán Beck a teraz pán Bužade Viliaba. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Naša skupina súhlasí s tým, že musíme e, bojovať proti daňovým únikom a za predpokladu, že to bude dobrovoľná spolupráca členských štátov. Obávame sa, že zverejňovanie citlivých informácií informácií o daniach e, budú škodiť podnikom. Podniky budú s tým vlastne zverejňovať aj svoje Ehm, stratégie, čo bude samozrejme napobáhať nekalej konkurencii. No a potom je tu ten problém ehm, daňová harmonizácia. Ehm, to si žela ľavica, aby mohla zvyšovať dane občanom. A takisto podniky majú citlivé informácie, rôzne obchodné stratégie. Určite by nemali byť nútení nadmerne zvyšovať citlivé informácie. Toto patrí ešte stále do právomoci členských štátov. Každý členský štát o tomto rozhoduje na svojom území. E, samozrejme, je potrebné chrániť podniky. Je tu klauzula, ktorá má chrániť podniky, ktoré by nechceli zverejňovať svoje informácie. A takisto je tu ten o, o, prach 750 miliónov eur. Nesmieme samozrejme nemôžeme e, poškodzovať prácu napríklad SZČO alebo malých podnikateľov. Pani Obry, nech sa páči. Amazon, e, Google, Total a rôzne iné veľké podniky musia spravodlivým dierom prispievať, ale či to robia, to nikto dnes nevie povedať. E, škandály daňových únikov majú nevypočítateľné dôsledky. Tieto veľké podniky sú ešte stále veľmi neprehľadné. A E, pokiaľ ide o tú odpoveď, ktorú chceme, máme tu návrh o daňovej transparentnosti. Podniky musia e, zverejňovať kľúčové informácie o svojej e, kmeňovej činnosti. A to je rozdiel oproti BEPS. Je potrebné zverejniť tie informácie, aby občania mimovládky mohli vyvíjať tlak na tieto podniky. Ja tu obhajujem opatrenia e, daňovej transparentnosti. Ako poslankyňa predtým som e, celé roky pracovala v podobnej oblasti. E, nám tieto peniaze chýbajú v našich štátnych rozpočtoch. Daňová transparentnosť ako princíp už platí pre banky. A ako dlho budeme ešte čakať, kým to bude platiť aj pre veľké koncerny? A ako dlho budeme čakať, kým rada odblokuje túto situáciu a kedy e, začne e, uplatňovať toto na, na nadnárodné veľké podniky. Ďakujem pani Obry. A teraz 1,5 minúty pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedajúci. V prípade tohoto materiálu... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o tento materiál, tu má parlament jasnú pozíciu, podporujeme daňovú transparentnosť. Problém je na rade, Fínske predsedníctvo chce, aby sa to na Koreperi prediskutovalo. Potrebujeme zosúľadiť členské štáty, pretože ak nebude zmena na rade, tak tu v parlamente môžeme hovoriť o daňovej transparentnosti, ale nič sa nezmení. Po troch rokoch je naše stanovisko jasné, stanovisko rady je však opačné. Potrebujeme maximum urobiť na to, aby sa vy